ktoré prebehlo dnes po obede. E, takže Państwu przypomnieć. Takže vám pripomínam taktiež, že ďalšie dodatočné vysvetlenia môžete zaslať aj písomne. Takže vysvetlenie hlasovania ohľadom odporúčania pána Albrechta a pani Tomá ohľadom nariadenia o viacročnom finančnom rámci pre rok 2014-2020, ako práve hovorí Nina Gill. Ktorá tu nie je. A ďalší bude pán Jiří Pospíšil. Bez mikrofónu. Pán predseda, ja som podporil nariadenie rady, ktoré upravuje viacročný finančný rámec, pretože pre Českú republiku, ktorú tu zastupujem, je táto zmena veľmi dôležitá a umožňuje by peniaze, ktoré boli určené na rok 2014, bolo to 80 miliard českých korún, aby boli vyčerpané až v roku 2015. A v situácii, kedy táto zmena by nenastala, by Česká republika prišla v podstate o všetky peniaze na rok 2014, pretože doteraz sa nám bohužiaľ nepodarilo schváliť ani jeden jediný operačný program. A vedľa teda tohto e, sklzu českej administratívy tu vidíme, že aj to nariadenie, ktoré upravuje toto pravidla, bolo prijaté relatívne neskoro. A tá zmena, ktorú sme tu dnes presadili, si myslím, že je prospešná, pretože povedie k tomu, aby peniaze, ktoré boli určené pre hospodársky slabšie regióny, boli riadne e, vyčerpané. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. A Teraz bude hovoriť pán Marias. Áno, ja som hlasoval za, za zmenu uh, viacročného finančného rámca 2014-2015, pán predseda, pretože to nám umožní získať peniaze pre 2015, ktoré sme predtým nemali. Znamená to, že 400 programov bude môcť naďalej e, fungovať. Taktiež v Grécku tam máme program Eh, na zníženie nezamestnanosti. Budeme môcť tam pracovať tak, aby sme eh, získali zamestnanie pre tisícky mladých eh, ľudí, pretože tá situácia už je katastrofálna. Taktiež tu máme programy, ktoré umožnia greckým polohospodárom, aby bojovali proti narastajúcim výrobným nákladom a prostredníctvom Fondu Solidarity. Budeme môcť taktiež riešiť otázky energetiky v Grécku a všetky tieto programy budú vďaka tejto zmene posilnené. Ďakujem. A teraz Ďakujem. Teraz tu máme bod programu sté výročie arménskej genocídy. Teraz by hovoriť ako prvý pán Pospíšil zase. Ďakujem. Pán predseda, som podporil toto uznesenie. Európsky parlament je dnes orgánom, ktorý výrazne diskutuje a chráni ľudské práva nie len na území EÚ, ale aj všade vo svete. A preto je správne, že sme si pripomenuli túto tragickú udalosť. V zásade to bola prvá genocída 20. storočia. A nede len o to si len pripomenúť tento tragický okamih v dejinách arménskeho národa, ale aj vytvoriť určitú príležitosť pre Turecko, ktoré aj keď v poslednej dobe urobilo e, dosť pokrok vo vzťahu k tejto tragédii, vo vnímaní, vnímaní svojej úlohy v tejto tragédii, tak stále ešte neuznalo genocidu ako takú. Takže som rád, že toto uznesenie obsahuje článok 5, kde sa hovorí o tom, že sa vytvára šanca pre Turecko, aby sa posunulo e, ohľadom svojej minulosti a uznalo arménskú genocídu. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pán Škripek. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval za uznesenie o strašnej arménskej genocíde, ktorá bola Tureckom vykonaná pred 100 rokmi

Ja som podporila uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré jasne žiada uznanie arménskej genocídy, zároveň vyjadruje túžbu po uzmierení Arménov a Turkov. Európsky parlament nie je historickým ústavom, ale ani tribunálom. Je našou povinnosťou zaujať stanovisko k tak významnej udalosti, takýmto udalostiam, ktoré majú dôsledky až do našej doby. A myslím si, že by to mali urobiť aj politickí predstavitelia e, štátov EÚ, ktorí tak ešte neurobili. EÚ bola založená práve na základe pomenovania viny a na vzájomnom odpustení. Zažili si to predovšetkým Francúzi a Nemci, ale taktiež ďalšie krajiny EÚ a teraz si práve pripomíname 70 rokov od ukončenia najhoršej vojnovej e, katastrofy v našich dedinách, krutosť okupácie na jednej strane, potom prišlo bezprávie e, v nepokojnej povalečnej dobe a toto e, prehlbilo aj v podstate priepas medzi Čechmi a Nemcami a prajme Turecku aj Arménsku, aby k sebe našli cestu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme, pani Šojdrová. A teraz pán Janoš Korvin-Mikke. Mikrofón. Prepašte, predseda. Áno, my sme nehlasovali, pretože sme nevedeli, ako hlasovať, pretože v Polsku nemáme problém e, s Romami. Rómovia sú takí milí sympatiaci, ktorí cestujú autom a hrajú na husle. Prepašte, pán poslanec, my hovoríme o arménskej genocíde. Arménci to je jedna vec a Romovia to je niečo iné. Takže vy ste na zozname pre vysvetlenie hlasovania a hovoríte o Rómoch. Ale to sú dva rôzne národy. Chápem, že asi čakáte na ďalší bod. Až budeme hovoriť o Rómoch, tak sa prihláste. A teda bude hovoriť pán Notis Marias. Ja som hlasoval za toto uznesenie, ktoré uznáva arménskú genocídu, pán predseda, pretože teraz môžeme vzdať hold miliónom žien, mužov a detí, ktorí boli zavraždení e, tureckými zložkami. 100 rokov po genocíde ľudstvo ešte stále nerobí dosť. A Teraz si uvedomujeme, čo sa tam stalo a odsudzujeme tieto obrovský zločin proti ľudskosti. Takže sme podporili uznesenie nielen preto, že hovorí pravdu, ale preto, že to niečo, čo v podstate vyvinie tlak na Turecko, tak aby muselo v konečnou platnosťou uznať genocídu ponských e, Armencov a taktiež e, vraždy ponských Grékov a musia to ospravedlniť. Turecko musí rešpektovať medzinárodné právo a stiahnuť svoje vojenské jednotky z Cypru a e, taktiež teda nezbrojiť proti Grécku. Ďakujem, pani Záborská. Ďakujem pekne, pán predseda

E, ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán poslanec Tibor Sány. Ďakujem pekne. Podporil som toto uznesenie, pretože musí poslúžiť ako ďalšia pripomienka toho, kam môžu viesť e, e, excesy. Tiež pripomínam, že takto e, momentálna extrémna, eh, extrémna pravicová retorika zamierená proti iným eh, menšinám a národom sa šíri tu v Európe. Často je tolerovaná a dokonca podporovaná politickými špičkami a vládami. Bol by som býval uprednostnil eh, ten ten, ten aspekt nebezpečia, o, oživenia nacionalizmu, keby sa bol viac zdôraznil. Aj tak si myslím, že e, to, týmto uznesením parlament celkom jasne vyzna, vy, vysiela alarmujúci signál e, všetkým politickým silám. Ďakujem. Ďakujeme pánu Sanim. Teraz pán Franz Obermeier. Äh, Franz Werfel, äh, rakúsky äh, spisovateľ, napísal román, ktorý sa odhráva v Viedni a v Berlíne a poprvýkrát pomenováva genocídu Arménov. Ale teraz o 100 rokov opätovne turecká vláda agresívnou retorikou popiera túto genocídu. Šéf vlády dokonca pápežovi, eh, ktoré hovoril jasnými slovami, eh, hovoril o eh, nenávisti, xenofóbii a, a rasizme. Mne však sa javí, že nielen popierajú nacionalisti v Turecku genocidu, ale európsky, európsky mladí, tureckí mladí v Európe, ktorí by mali sa snažiť o, o zmierenie Eh, hovoria o, tí, o tých, ktorí chcú zmierenie, že tí vlastne eh, ohovárajú, eh, kritizujú Turecko. A zdá sa teda, že i v tretej generácii v ešte nepristali v skutočnej demokratickej Európe, nepochopili. Preto som sa pri, tejto, pri tej príslušnom pozmejúcom návrhu zdržal hlasovania. Ďakujeme. Teraz pán poslanec uh, eh, Zambásky. Kolegovia, podpísal som toto uznesenie a hlasoval som za z viacerých dôvodov. Poprvé, pretože uh, naozaj pokiaľ ide o všetky tieto milióny Armencov a ich potomkov, poci, pociťujem súcit nie len preto, že si ich chceme pripomenúť, nielen kvôli všetkým tým, ktorí žili v Osmanskej ríši, voči ktorým vieme, ktoré, ktoré boli, ktoré boli opäťami súčasťou tejto genesity. Vieme, že chcú, chceli vytvoriť novú národnú identitu a pomstiť sa na všetky, necha, a nechať všetkých ostatných zmiznúť. Treba uznať, turický štát musí uznať v, vínu predchodcov a musí, e, musí politicky a finančne e, ukázať zodpovednosť voči e, všetkým Rumunom, Bulharom a tak ďalej. Politická elita v Turecku sa správa škandalozne. Všetko popierajú. Genocídu treba pripustiť, musíme ju stíhať, ak niekto, e, musíme stíhať to, keď niekto tvrdí, že neexistovala. Ďakujeme. Pánu Dambaskému. A teraz e, sa dostávame k vysvetleniam hlasovania pokiaľ ide o ďalšiu tému, o e, Medzinárodný e, deň e, Rómov, uznanie tohto Medzinárodného dňa vzhľadom na genocídu Rómov počas druhej svetovej vojne, vojny. Vysvetlenie hlasovaní. Prvý rečník je pán Škripek. Bardzo proszę, panie pośle. Pekne, pán predsedajúci

Ďakujem. E, ďakujem, pane poslanec. E, pán poseł Notis Marias, bardzo proszę. Nech sa páči, slovo má pán Marias. V roku 2011 Európsky parlament e, prijal historické rozhodnutie uznali sme genocídu na Róm počas nacistického eh, režimu, ktorí boli, eh, prišli o život, pretože boli považovaní za eh, menej cennú etnickú skupinu. Tisícky zahynuli v plynových komorách, v jednotlivých koncentračných táboroch a tisícky Grékov takisto zahynuli v týchto táboroch v uznesení sa genocída e, odsudzuje. My tým vlastne e, si pripomíname e, osudy tisíckých, tisícok Rómov, ktorí zahynuli a chceme sa tým vyhnúť a skončiť akúkoľvek nostalgiu spojenú s nacizmom. Ďakujeme pánu Mariasovi a teraz posledný rečník, pán Januš Korvin-Mikke. Takže teraz môžete e, sa ujať slova. Thank you, Mr. Chairman. E, Ďakujem, pán predseda. E, zdržali sme sa hlasovania, nevedeli sme, ako hlasovať, pretože v Polsku a celej Európe nie sú tu proti rómske emócie. Sú to veselí, spievajúci, tancujúci, hráči na husliach a tak ďalej. Ale Problémom sú Rómovia, ktorí žijú v špinavých e, getách, ktorí žiadajú čoraz viac prostriedkov od so- sociálneho zabezpečenia. Tu je vlastne problém, ako sa pozerať na vyhlásenia jed, na jednej strane voči Rómom a potom voči slovu cigáň. E, Ďakujeme. Teraz sme vlastne e, si vypočuli posledného rečníka e, k vyhláseniu, k vysvetleniu hlasovaní a tým pádom sme na konci našeho programu. Končím zasadnutie.